omylov, ale aj možnosti, ako sa to dá napraviť, ako sa ten systém dá vylepšiť a ako sa dajú nájsť tie overené postupy, ktoré by sa mohli ďalej šíriť v Európe a samozrejme odstrániť tie prapríčiny tých odchyliek. A pokiaľ ide o tie audity, pokiaľ ide o konkrétnu tému. Chcel by som sa poďakovať pánu Valčitisovi za pracovný dokument, za veľmi dobrý sumár a za všeobecnú ochotu prijať naše odporúčania. Tá správa, e, o ktorej hovoríme, sa predovšetkým snaží zabezpečiť, aby sme dostali to, čo do toho investujeme a chceme, aby teda tie ceny, ktoré, za ktoré budeme kupovať, boli akceptovateľné, aby jednoducho daňoví poplatníci dostali patričnú hodnotu za tie peniaze. Vieme, že toto je ťažká záležitosť vyriešiť to správnym spôsobom a vychádzajú z tohto výhodiska účtovný dvor jednoducho v spolupráci s členskými štátmi sa snaží hľadať riešenie, takisto sa snažíme nájsť určité overené postupy a konkrétne príklady, ktoré by boli prakticky využiteľné, pokiaľ ide o financovanie takýchto projektov. Naš, tie projekty, ktoré sa preskúmavajú zo strany členských štátov, tieto zatiaľ neboli čo najefektívnejšie vedené a jednoducho musíme nájsť také riešenie, ktoré by viedlo k zlepšeniu situácií. Neberú sa do aj všetky riziká, ktoré s tým súvisia. Bolo tu viacero možností, ale neboli jednoducho akceptované. Ide tu predovšetkým o to, aby sme od samého začiatku implementovali tie overené postupy, ktoré sú dobré. Metódy v členských štátoch sa líšia a identifikovali sa určité rizikové oblasti, ale sú tu predovšetkým si treba uvedomiť, že jednoducho jednotlivé grandy neboli správnym spôsobom monitorované. Máme 88 takýchto programov a máme tu vo všetkých mm, podobnú situáciu. Vychádzajúc z týchto zistení, e, účtovný dvor vychádza z toho, že jednoducho musíme robiť konkrétne kroky na to, aby sa zabezpečili úspory. Tieto úspory by potom mohli byť využité na financovanie ďalších projektov v rámci e, tejto oblasti a taky sa identifikovali viaceré overené postupy, ktoré nám jednoducho pomáhajú k tomu, aby e, komisia mohla informovať o možných zjednodušeniach. Nie je to samozrejme všeliek a nedá sa to aplikovať na všetky tieto projekty. Členské štáty rozpracujú detailné spôsoby kontrolných systémov, pokiaľ ide o obdobie 2014 až 2020, ak to teda bude schválené, to momentálne prebieha. Pokým tieto kontrolné systémy sa nebudú venovať týmto eh, chybám, ktoré sú v tejto správe eh, uvedené, tak sa jednoducho nezrieši situácia musíme lepšie zacieliť naše úsilie predovšetkým na tie rizikové oblasti. To sú teda tie e, záležitosti, kde by sme chceli e, urobiť pozitívnu zmenu. Teším sa z tých záverov, ktoré boli prijaté na úrovni účtovného dvoru a vidíme, že to akceptovala aj komisia. Som rád, že tieto odporúčania účtovného dvoru boli už implementované e, patričným spôsobom. To sa týka transpozície určitých e, častí tejto správy v jednotlivých členských štátoch v rámci usmernení. Chcel by som sa poďakovať za vynikajúcu spoluprácu na rovni komisie členských štátov a chcel by som, aby teda auditori boli účastní na jednotlivých rokovaniach členskými štátmi, ktoré majú viesť k tomu, aby jednoducho sa pre ďalej presunuli tie overené postupy a implementovali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Bažitis ako spravodajca. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, stení kolegovia a kolegyne. Najprv by som sa chcel poďakovať predstaviteľovi eh, pánovi Cardiffovi eh, z dvora auditorov za túto informáciu, ktorú nám poskytol. Nechcem opakovať to, čo tu už odznelo. My vieme, že kontrola finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené pre vidiecký rozvoj a projekty s tým súvisiace, že to je veľmi dôležitá otázka a bohužiaľ nie všetko e, sa dá urobiť správnym spôsobom, ale musíme systém zlepšiť tak, aby sme dosiahli naše ciele, ako napríklad zlepšenie kvality e, v vidieckých oblastiach, zabezpečili väčšiu mieru pracovných príležitostí a aby sa teda e, brali do úvahy viac otázky životného prostredia tá suma, ktorá je alokovaná, je to zhruba 50 miliárd eur a vzhľadom na krízu, ktorú sme práve prekonali. Potrebujeme jednoducho skutočne prísne kontrolovať všetky finančné prostriedky, ktoré sú takýmto spôsobom vyčlenené. Ale máme tu určité problémy. V období 2007 až 2013 komisia jednoducho nedokázala dať k dispozícii určité usmernenia alebo opatrenia ohľadne merateľných cieľov, predtým, než sa vlastne tieto finančné sumy schválili. Na druhej strane členské štáty viaceré roky nezabezpečujú konkrétne údaje, ktoré by mohli byť porovnávané v tom zmysle, aby sme detaľnejšie vedeli, akým spôsobom tie financie sú vynakladané. Takže v mojej správe ja uvádzam viacero návrhov a odporúčení z rám a z nich spomeniem teraz niektoré. Napríklad komisia by mala zabezpečiť, aby členské štáty využívali také kritériá a kontrolné zoznamy, ktoré sú dané k dispozícii v prílohe Číslo 1. Ďalej, komisia musí spolupracovať s členskými štátmi v tom zmysle, aby sa zabezpečilo, že všetky tie kritériá, ktoré boli určené s audit- dvorom auditorov, boli správnym spôsobom implementované, pokiaľ ide o jednotlivé aspekty týchto projektov. A pokiaľ ide o tie najlepšie a overené postupy, tieto musia byť implementované, implementované v tých oblastiach, ktoré sú najviac rizikové. Takisto členské štáty by mali e, mobilizovať všetky tie prístupy, ktoré by viedli k úspore financií. Aby sa tu využívali všetkým referenčné ceny a komerčné ceny, ktoré e, sú reálne priamo v podmienkach reálneho trhu a nemalo by sa vychádzať z nejakých obmedzených informácií, ktoré poskytujú poskytovateľia. Takisto by sa mala väčšia pozornosť venovať takým projektom, ktoré prinášajú veľkú hodnotu so sebou. Členské štáty by teda mali pravidelným spôsobom dávať k dispozícii porovnateľné a adekvátne informácie ohľadne výsledkov takýchto projektov, ktoré sa implementujú práve v oblasti vedeckého rozvoja. Takisto, ako ste správne podotkli, tie návrhy týkajúce sa zlepšenia a práce na auditoch, týmto by sa mala venovať lepšia pozornosť. Ja si myslím, že účtovný dvor, ako aj parlament a aj komisia by mali mať prístup k databázam v jednotlivých členských štátoch, ktoré by boli, táto situácia by bola teda želateľná, pretože takýmto spôsobom by mohlo dôjsť k zlepšej a častejšej výmene informácií a my vieme veľmi dobre, ktoré časti toho kontrolného systému musia byť zmenené v tom zmysle, aby sa zabezpečila adekvátna kontrola vydávania e, verejných financií. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že táto správa, pán Cardiff, je to veľmi dobrá správa. Trochu ma to takmer rozplakalo, pretože ide tu o zaujímavú, zaujímavú zhodu takých chýb, záležitosti, ktoré sa musia čo možno najskôr napraviť. A preto si myslím, že tu nám komisia bude musieť e, niektoré záležitosti objasniť. Teraz zostane slovo pán Teurer. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne. Aj ja by som sa chcel poďakovať účtovnému dvoru pánovi Cardiffovi za túto správu. Ob, sú tu v nej obsiahnuté viaceré body, kde vlastne my aj s kolegami vo výbore pre poľnohospodárstvo a vidiecký rozvoj by sme sa mali o nich porozprávať spoločne, ale chcel by som, pán Derek von tu síce nie je, ale chcel by som ho upozorniť na skutočnosť, ktorú vlastne vo funkcii v rámci delegácií s Novým Zélandom, keď sme navštívili túto krajinu, tak sme zažili nasledovne. V 80. rokoch táto krajina vlastne všetky agrárne dotácie odstránila a medzičasom vlastne polnohospodárstvo v tejto krajine vytvára zhruba 30 hrubého domáceho produktu, je v plnej miere konkurencieschopné, je na všetkých svetových trhoch bez nejakých dotácií štátnych, takže nemajú problém. Tá moja otázka je, že či účtovný dvor, dvor auditorov porovnával naše výsledky aj s takouto krajinou, čo by sa teda mohlo v tejto oblasti urobiť, v tom zmysle, aby sme mali poľnohospodárstvo konkurencie schopnejšie, pretože vlastne tá otázka, ktorá z toho vyvstáva, je tá, že či my týmito dotáciami alebo uh, nevytvárame také štruktúry, ktoré vlastne z dlhodobého hľadiska nie sú životaschopné a našim cieľom musí byť to, aby sme takýmito štátnymi financiami jednoducho investovali do zmeny štruktúr, ale dlhodobé dotácie jednoducho to neprinesie žiadny zmysel. A ďalšia otázka, tá sa týka skôr takého celkového prehľadu, to je bod číslo 14. Tam uvádzate, že 1,3 percentuálnych bodov tejto chybovosti súvisia s jednotlivými bodmi obsiahnutými v smernici. Najvyššia miera chybovosti je na úrovni 6,9 a to je jednoducho proti tým, povin, proti tým pravidlám, ktoré tu boli stanovené. To sa našlo na úrovni jednotlivých členských štátov a ja by som k tomu podal následovné. Sú tu teda rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, ktoré tu možno fungujú lepšie, niektoré horšie. A ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí, majú členské štáty povinnosť podkladať takéto údaje, alebo ide tu pri takejto vysokej chybovosti, ide tu skutočne o záležitosti, ktorým sa dalo predchádzať, ak by členské štáty boli jednoducho e, sa vyhli týmto úsmerneniam, ktoré sú obsiahnuté v tom dokumente. Takže či to nesúvisí s nadmernou byrokraciou. A posledná otázka. Tá súvisí s 18 e, a 19, teda s týmito dvomi bodmi a to súvisí s otázkou implementovateľnosti, respektíve vyčerpateľnosti finančných prostriedkov a ja by som sa chcel spýtať nasledovné. Ako to je s tými, ktorí jednoducho tieto dotačné, finančné prostriedky nevyčerpali? Sú to také krajiny ako napríklad Bulharsko alebo Rumunsko, kde e, už aj pri uh, iný, porovnaní s inými členskými štátmi máme relatívne nízku mieru čerpania týchto peniazí, ale keď to porovnáme s takými krajinami ako napríklad Dánsko, ktoré v podstate čerpá tie finančné prostriedky v ostatných oblastiach veľmi dobre, mohli by ste sa s nami podeliť o vaše dojmy, čo súvisí s takouto nízkou mierou čerpania finančných prostriedkov? Ďakujem. Ďakujem ďalším rečníkom, pán Sarvama. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi, ale aj pánovi Cardiffovi, e, čo je veľmi dôležité. A to sú vlastne tie otázky, s ktorými sa tu zapodievame a preto by som v stručnosti chcel uviesť, že z takého celkového hľadiska musím samozrejme podporiť e, snahu pána spravodajcu a tie body, ktoré tu nastolil a zdôraznil. Ale predsa len by som chcel aj ďalej uviesť nasledovné. Nemôžeme zdôrazniť dostatočne to, že potrebujeme jednoducho ďalej rozpracovať ten prístup, ktorý tu bol naznačený, to znamená, to naše úsilie musí byť s týmto spojené bytostne a zároveň túto našu snahu treba spojiť aj s úsilím zlepšiť výkony tých najhoršie vyzerajúcich z tých čísel, ak sa na to pozrieme štátov, aby jednoducho tie kontroly prebiehali v takej podobe, aby to nezvýšilo to mm, zaťaženie, to bremeno administratívne, aby sme jednoducho nestratili tú kontrolu nad vydávaním finančných prostriedkov našich daňových poplatníkov, keď sa budeme sústrediť práve uberať touto cestou, to znamená vychádzať s tým prístupom, ktorý by zohľadňoval aj riziko. A ja si myslím, že máme viacero možností, ktoré by sme mohli spolupráci s členskými štátmi uplatniť, v tom zmysle, aby sme urobili všetko preto, aby tie kontroly boli e, robené tam, kde ich potrebujeme. To znamená, aby prebiehali tak, ako majú prebiehať a tam, kde majú prebiehať. A to je zodpovednosť členských štátov, aby tieto zabezpečili takýto postup. A ja som si istý, že sa im to podarí. Ale treba povedať, že to, čo tu bolo prezentované, dokážem podporiť v tejto správe. Napríklad sa v článku 9 uvádzajú možnosti, ktoré jednoducho neprinášajú navýšenie množstva kontrol, ale ide skôr o kvalitu tých kontrol, ktoré už sa implementujú. To znamená, tie kontroly jednoducho musia byť aj primerané, nielen účinné. Takže uberajme sa spoločne týmto smerom a podarí sa nám to zvládnuť. Ďakujem. Pani kolegyňa Lavajová. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, ja mám krátku otázku. Skôr sa to týka budúcnosti a využijem túto príležitosť, že tu máme takýchto zaujímavých hostí. Máme tu pána Cardiffa. Tá otázka vidieckého rozvoja je stále viac vnímaná ako otázka kohézie alebo konkurencie schopnosti a stále menej ako súčasť takej tradičnej poľnohospodárskej politiky. To samozrejme reflektuje aj súčasný stav hospodárskych aktivít, na vidieku v týchto krajinách. A teraz tento vidiecký rozvoj vlastne sa bude týkať, bude spočívať na pleciach jednotlivých skupín a bude to závisieť od jednotlivých politík v týchto krajinách. A to prináša so sebou viaceré nové témy, ktoré, alebo nové fyzické osoby, ktoré budú žiadať podporu a niektoré tradičné poľnohospodárske projekty, ktoré sme to mali, tie sa skôr pretávať do takej podoby experimentálnych projektov. Takže ako to vlastne eh, dvor auditorov chce v budúcnosti vnímať? A pokiaľ ide o výbor kont, možno by nás zaujímalo aj stanovisko pána spravodajcu, či sa toto nemá zohľadniť už teraz. Ďakujem. A ja som sa prihlásila. Ja mám pár otázok pre komisiu. Keď tu vidím, že vlastne tretina tých systémov kontrolných, kde hovoríme o primerateľnosti, neprimerateľnosti nákladov, pokiaľ ide o kontrolu, či boli účinné alebo nie, tak tá otázka je, že jednoducho, kde je ten problém? Čo nebolo kontrolované? Robí komisia v tejto oblasti niečo? viem, že sú tu akčné plány, vlastne sme tu počuli, povedalo sa, že prišli trochu neskôr, nemá to vplyv v podstate na, tú, na tie náklady, to znamená, ak tu máme príliš nadmerné množstvo nákladov, tak sa z toho dá vy, vodiť jediný záver. Jednotlivé členské štáty dostávajú príliš veľa peňazí pre tento program. Ak máte vy nejaký iný záver, ktorý ste z toho vyvo- vyvodili, tak to by ma zaujímalo. Nech sa páči, máte slovo. Grazie, presidente. Mi permetta di... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakoval spravodajcovi Táto správa je naozaj veľmi obsiahla. Je tam rozpracovaných množstvo prvkov. Rád by som sa poďakoval aj kolegom z dvora auditorov za ich správu, pretože tá je dôležitým príspevkom v tejto diskusii. Nové programovacie obdobie sa začína, je to veľmi dôležité a chcem sa preto poďakovať aj našej predsedničke za jej nasadenie aj pokiaľ ide o túto tému, konkrétne veci, ktoré nás v tejto súvislosti zaujímajú, čiže investície verejné, súkromné. A ja si myslím, že komisia by mala uplatňovať koordinovaný prístup, takýto si aj zvolila v posledných rokoch. Sústreďujeme sa teda na osobitosti výdavkov v tejto oblasti. Tento prístup s pomocou členských štátov, s pomocou e, rôznych úrovní správy, či už na národnej alebo regionálnych úrovniach, toto prispieva k lepšiemu financovaniu, k lepšiemu plánovaniu projektov v tomto novom období v rámci teda tohto nového viacročného finančného rámca správy dvora auditorov a návrhy, ktoré tam sú obsiahnuté, považujeme za veľmi dôležité. Mnohé z toho sa odráža aj v správe spravodajcu vášho výboru. Nemôžem podporiť na 100% všetky zistenia, ale vo všeobecnosti sme veľmi naklonení tejto správe, vnímame ju veľmi pozitívne. Správa sa nesie v konštruktívnom duchu, tie formulácie sú veľmi konštruktívne a myslím, že to celkové posolstvo adresované členským štátom je pozitívne. Ide teda o nové programovacie obdobie a preto je dôležité, aby sa odporúčania obsiahnuté v tejto správe aj implementovali. Správa okrem iného obsahuje taký zoznam, zoznam kontrol, ako aj pokiaľ ide o vyhodnotenie kontrol, o vyhodnotenie rizik, posúdenie rizik a nákladov. Komisia prevezme tento kontrolný zoznam do dokumentu, ktorý potom zašle členským štátom. Komisia je zárukou toho, aby členské štáty predložili naozaj eh, také programy, ktoré budú zodpovedať kritériám. Súčasťou vyhodnocovania budú aj úspory v čase schválenia projektu, ako aj v čase jeho preplatenia, v čase jeho financovania. Komisia bude teda pravidelne robiť kontroly z hľadiska viacročnej perspektívy a posúdenie rizik, to je tiež dôležitá vec, ktorú chceme robiť. Komisia chce v členských štátoch spustiť e, aktivity, aby všetko mohlo prebiehať, ako si predstavujeme, čiže e, zaškolenie osôb, pokiaľ ide o vyhodnocovanie jednotlivých programov a tak ďalej v rámci siete pre vidiecký rozvoj a v rámci programov pre vidiecký rozvoj. My sme organizovali workshopy pravidelne, také, ktoré sa zaoberali aktuálnymi problémami, ktoré sa teda v danej chvíli vyskytli. No a pokiaľ ide o chybovosť, tu máme osobitné projekty, osobitné plány v rámci komisie, ako aj v rámci dvora auditorov. Bolo tu dnes položených mnoho otázok, pokúsim sa im teraz trochu povenovať. Začal by som tou obavou, respektíve otázkou, ktorá tu odznela v súvislosti s ďalšími aktivitami komisie. Pani predsednička, my sme toto riešili v rámci finančných korektúr. 121 miliónov eur na vidiecký rozvoj V roku 2013 sa k tomu pridala ďalšia suma. To sú to je 98 miliónov eur, takže To sú finančné korektúry, korektúry o, ktoré som teda spomínal a toto sú teda prostriedky na naše aktivity. Ale máme tu ešte aj ďalšie otázky, napríklad extrapolácia nostre zone rurali pur essendo certamente un'idea suggestiva mh, probabilmente no. to by bol možno dobrý návrh, ale neviem, či to stojí, pretože ide o dva odlišné systémy. Extrapolácia, porovnanie Nového Zélandu a mm, nášho priestoru, mne sa to nezdá až také podobné. Zjednodušenie národných pravidiel, to je ďalší návrh, ktorý tu odznel. Áno, aj toto je vec, ktorou sa zaoberáme. Takže áno, áno, posudzujeme to. A teraz by som rád pohovoril o lokálnych iniciatívach a o nových iniciatívach. Inovácie polnospodárstve je potrebné podporovať, lebo toto je jedna z hlavných veľkých tém nového programovacieho obdobia. A ešte ste tu hovorili o tom, že musíme robiť e, prevenciu, konať preventívne, aby sme sa vyhli problémom. Takže s tým plne nesúhlasíme. Ďakujem pekne, pani predsednička. Otázka primeranosti cien. K tomu by som bola rada počula viac keď členské štáty, úrady fakturujú priveľa alebo súkromné osoby. No, myslím, že sa na tým musíme zamyslieť. Takže čo ste urobili preto, aby tá primeranosť cien bola teda vyhodnotená a aby sa presadzovala v prípade, že nie je dosiahnutá? Áno, ďakujem. My sme hovorili o finančných korektúrach. Súčasnosť a budúcnosť sa nedá na 100% porovnať s minulosťou, pretože sme naozaj pôsobili edukatívne v národných štátoch, tak aby sme naozaj zadefinovali problémy a aby sme navrhli ich riešenia, aby sme prispeli k ich riešeniu a to sa týkalo teda aj primeranosti cien. a referenčné ceny boli stanovené príliš vysoko, nezodpovedali situácii na trhu a tomu sme sa vyjadrili naozaj veľmi kriticky. A v ďalšom programovacom období už vo výpočtoch nevychádzame z takýchto predpokladov, pretože my systematicky analýzujeme všetky programy, a členské štáty musia zabezpečiť, že príjmú určité opatrenia na riešenie týchto problémov. Takže takéto vyhodnotenie prebehlo, prebieha v prípade všetkých programov a zaoberáme sa presne touto problematikou. Pán Cardiff, nech sa páči. Well, thank you. That's, uh... Ďakujem pekne. Myslím, že toto bolo celkom ubezpečujúce zo strany komisie. Ozneli tu nejaké otázky súvisiace aj s našou správou. Kolegovia z komisie povedali, že situácia sa líši od krajiny ku krajine, ale myslím si, že pán Torer hovoril o všeobecno, vo všeobecnosti o princípe subsidiarity, či to funguje alebo nefunguje. A práve toto sme sa my snažili vyhodnotiť v našich auditoch. Prebehlo ich viacero. A my v auditoch budeme i naďalej dávať prioritu účinnosti, vyhodnocovania a efektívnosti. Samozrejme, že spoločná pomorská politika a náležitosť toho, či by sme mali podporovať vidiecký rozvoj s cieľom dospieť k zabezpečeniu potravín, Toto je samozrejme vec, ktorú rozhodujete skôr vy a nie my, ale my sa budeme snažiť v našej činnosti k tomuto tiež svojim kúskom prispievať. K otázkam poslancov. Hovorili ste o primeranosti systémov, ich reakcie na mieru rizika. A presne o toto ide. Komisia je vystavená jednej dileme vo vzťahu k členským štátom a vo vzťahu k e, správam dvora auditorov. Áno, ak chcú zlepšovať veci, znamená to viac kontrol, znamená to nakladejšie kontroly a odpovede niekedy je áno, ale v prípade týchto otázok e, tomu tak celkom nie je, pretože je potrebné úroveň kontrol prispôsobiť riziku. V niektorých členských štátoch napríklad sú kontroly iba v prípade grantov vo vysokej výške. A toto je v poriadku. My nebudeme keď členské štáty tak, a v prípade mm, nejakej malej chyby, v prípade nižších sum, ako v prípade väčších chyby, väčších sum. Čiže naozaj tá e, primeranosť riziku, uvedomenie si rizika, jeho kvantifikácia, adaptácia na, riziku, na riziko, to je presne to, čo nám tu ide. Takže vo všeobecnosti sa tešíme na pozitívnu reakciu. Aby som bol úprimný, túto správu sme napísali e, pre viacero respondentov, členské štáty, komisiu, vás, agentúry. Je to praktická, implementovateľná správa zameraná na prax, e, čiže nie je to ani tak určené na nejakú zmenu politik a tak ďalej, je to určené nejaké praktické uplatňovanie. Čiže uvidíme, časom, či sa nám podarí veci upraviť, vylepšiť alebo nie. My máme odporúčania relatívne praktického charakteru, čiže uvidíme, či sa ich podarí presadiť, či to bude mať nejaký dopad na vylepšenie situácie priamo v teréne. miliard eur v celom programovacom období, keby sme ošetrili len 2%, to je miliarda a toto je späť do všeobecného rozpočtu, sú k dispozícii pre ďalších príjemcov aby títo mohli tieto peniaze využívať na investície do vlastných projektov. Čiže toto nie je hra s nulovým súčtom, je to naozaj možnosť e, peniaze ušetriť a využiť ich na inom mieste. Áno, áno, nehovoríme tu o žiadnom vredkovom, žiadnych smiešných sumách. Pán kolega z nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj stručne No, pokiaľ ide o ten Nový Zéland a o to porovnanie s EÚ, no, Nový Zéland postupne neupúšťa od polnohospodárstva ako jednej z hlavných aktivít. Pre nás je polnohospodárstvo tiež jednou z takických oblastí, v rôznych krajinách. Zároveň máme obrovské rozdiely medzi členskými krajinami v oblasti plnohospodárstva. Potom, čo Bulharsko a Rumunsko vstúpili do EÚ, potom, čo došlo k rozšíreniu, tak naozaj vidíme, že v rôznych krajinách je miera rozvoja odlišná, lišia sa skúsenosti a niektoré z týchto krajín tým sa podarilo dosiahnuť relatívne rýchly pokrok. Je potrebné v nich podporiť ďalší rozvoj, tak aby boli splnené aktuálne požiadavky. Komisia, parlament, ako aj Európsky dvor auditorov musia mať prístup k údajom členských štátov. Len takto budeme mať možnosť príjmať preventívne kroky a klásť pertinentné otázky v prípade, že nejaké veci nesedia. Samozrejme, že členské štáty teraz zlepšujú svoje systémy kontrol a predkladanie účtov. A chcem sa poďakovať dvoru auditorov za prácu, ktorú oni robia, pretože to naozaj nie je ľahké, ľahké riešiť eh, špecifické osobitosti poľnohospodárstva v tejto súvislosti. Ďakujem. Ja, danke, das geht übers Relais, übers Englische, deswegen dauert es immer. Prepačte, eh, musela som chvíľku počkať, kým tlmočníci dotlmočia, keďže to aj skôr išlo do angličtiny a potom do nemčiny. No, uvidíme o 3 roky, kto sa tomu bude venovať. Vrátime sa k tomu o 3 roky. Pán Karliva a jeho tým snaď vypracujú nejaký follow-up audit, lebo už som tu 11 rokov a tuším, už tým všetkých nudím, že to opakujem, ale sú tu skrátka chyby, vždy sa povedalo, dobre, toto vyriešime, ale nikto potom už nevysledoval, či sa to vyriešilo alebo nevyriešilo. Dobre, takže poďme ďalej k správe o rozvoji vidieckého, vidieckých oblastí. Je to horizontálna správa. Máme tu znova New dvora auditorov. Nech sa páči, máte slovo. Pani Budbagity, nech sa páči. Madam Chair, honorable members, ladies and gentlemen. Pani predsednička, dámy a pani, som veľmi rada, že môžem predstaviť osobitnú správu Dvora auditorov o chybách vo výdavkoch na rozvoj vidieka. Priemerná chybovosť medzi rokmi 2011 až 2013 bola 8,2 Na základe našich auditov dokumentov DAS investičné opatrenia predstavovali dve tretiny e, tohto a zvyšok sú opatrenia na plochy. Ehm, dvor sa domnieva, že najväčšími dôvodmi sú verejné obstarávania, a porušenia pravidel oprávnenosti, nerešpektovania, nerošpektovanie agrienvironmentálnych opatrení pre plochové oblasti. A riešenia doteraz boli iba čiastočne účinné. Aké sú teda príčiny chybovosti? Investičné opatrenia. Verejné orgány sú veľkým zdrojom chýb pretože nedodržiavajú pravidla verejného obstarávania. Závažné porušenia zahrňali napríklad e, priame zadávanie zmluv bez súťaže, výber, výberové kritéria, ktoré neboli dobre uplatňované a e, nerovné zaobchádzanie s uchádzačmi. A tohto príčinou sú často obmedzené skúsenosti personálu, často na obecnej úrovni, Často sa uprednostňujú určití príjimatelia, určité subjekty, ktoré už pre obec predtým v minulosti pracovali. Pravidla oprávnenosti sa porušovali zo strany verejných, ale aj e, súkromných subjektov, príjimateľov peňazí, pretože príjimateľ nebol oprávnený, alebo projekt nebol oprávnený, alebo jednotlivé položky neboli oprávnené na preplatenie. Niektoré porušenia sú nezámerné, ale v niektorých prípadoch sú tu náznaky, že súkromní primatelia peňazí porušujú pravidla zámerne a takéto prípady sa ohlasujú na OLAF. Dvor auditorov nenašiel chyby v jednoduchých opatreniach, napríklad e, mladí farmári. Tam je málo detailných požiadaviek, je tam dobre zameraný rozsah a sú tam paušálne platby, ktoré sa uplatňujú. Naopak, poľnohospodárske produkty a lesnícke produkty, tu je veľká chybovosť, pretože sa operuje s veľkými sumami a sú tu veľké motivácie obchádzať pravidlá. Členské štáty by mali predchádzať väčšine chýb v investičných opatreniach, pretože tam sú potrebné informácie dostupné členským štátom, ale tieto informácie sa buď nepožadovali, alebo nevyužívali v členských štátoch kontroly neboli dostatočne obsiahle. Sú ale aj príklady dobrých e, postupov, ktoré sme našli. Napríklad, pokiaľ ide o pomoc na plochu, chyby sa objavujú najmä preto, že poľnohospodári neplnia agrienvironmentálne záväzky, ku ktorým sa dobrovoľne zaviazali. Dvor sa domnieva, že sú tu tri hlavné príčiny týchto chýb. Malé, e, malá motivácia pre poľnohospodárov, nízka, nízky počet kontrol a takisto malé tresty. Komisia prijala akčný plán na odstraňovanie týchto chýb. To bol krok správnym smerom, ale ešte stále tento plán nie je plne implementovaný v členských štátoch a nepokrýva systematicky tento problém. Okrem toho, e, právny rámec EÚ na roky 2014 až 2020 má potenciál znížiť chybovosť a takisto sú potrebné iniciatívy na úrovni členských štátov, ich legislatívy, pretože porušenia národnej legislatívy majú za následok väčšinu chýb. Kľúč k úspešnej implementácii tejto politiky rozvoja vidieka je v tom, že sa musí nájsť rovnováha medzi číslami a medzi zložitosťou pravidiel, a takisto je potrebné e, zaručiť regula- regulérnosť výdavkov. Dvor auditorov odporúča, aby komisia dokončila korektívne opatrenia, aby sa naďalej sústredila na hlavné príčiny chýb a členské štáty by mali zároveň poskytovať detailné návody a usmernenia pre verejné obstarávania a mali by sa sústrediť aj na agri-environmentálne záväzky. Tie by mali byť zahrnuté do administratívnych kontrol. Komisia by mala monitorovať implementáciu RDP a mala by to potom zohľadňovať aj v auditoch konformity. Mala by zohľadňovať aj pravidlá, ktoré boli prijaté na národnej úrovni. Komisia a členské štáty by mali zanalýzovať e, mieru toho, ako je možné jednoduché pravidlá prenášať do všetkých podporných opatreniach, bez toho, aby sa ohrozil ich samotný cieľ. A takisto je potrebné zlepšiť režim, e, ktorý sa vzťahuje na spracovávanie poľnohospodárskych výrobkov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Je to dôležitá správa, a chcem poukázať na to, že k obom správam sme prizvali aj členov poľnohospodárskeho výboru. Pán kolega Poche je spravodajca. Ďakujem pani Gresle. Chcel by som sa poďakovať pani Budbergite za e, predstavenie tejto komplexnej oblasti Máme tu e, závery auditu, ale zároveň sú tam aj návody, ako znižovať súčasnú chybovosť. Ako vidíte, chybovosť v sektore je ešte stále ďaleko od ideálnej. Hovorilo sa o tom veľakrát, nie len vo výbore. Hovorilo sa o tom, či táto úroveň chybovosti je akceptovateľná alebo nie, ale tejto otázke sa teraz nechcem venovať. Chcem sa venovať obsahu správy. Chcem začať pozitívne. Chcem zdôrazniť, že by sme mali uznať úsilie členských štátov a komisie, že sa snažia naozaj znížiť chybovosť vo výdavkoch na rozvoj vidieka, najmä v týchto časoch eh, ťažkých eh, Mm, v týchto ťažkých e, finančných časoch. To, e, čo je v správe Dvora auditorov, už komisia reflektuje, aj členské štáty sa snažia to zapracovať do praxe a mali by sme v tom pokračovať, ale komisia by mala naďalej e, pozorne monitorovať programy rozvoja vidieka. Jeden z krokov, ktorý povedie k dobrým výsledkom, je ďalšia simplifikácia. Komisár Hogan hovoril o tejto téme v marci na našom výbore. Povedal, že zjednodušovanie, simplifikácia doteraz um, neprebehlo v dostatočnom rozsahu a je to jeho hlavná priorita na rok 2015. Čiže znova zdôrazňujem, potrebujeme skutočné zjednodušovanie a preto nesúhlasím úplne s názormi, pokiaľ ide o potenciál súčasnej SPP na znižovanie chybovosti. Ja si myslím, že ak nebudeme ďalej zjednodušovať, tak nedôjde k zníženiu chybovosti. Naopak môže sa chybovosť v budúcnosti zvýšiť. Hovoril som s diplomatmi z pracovných skupín na rade a tí hovoria, že nové pravidlá SPP by mali e, zlý dopad na ďalších poľnohospodárov. Poľnohospodári by museli naštudovať 500 strán novej legislatívy, keby sme prijali všetky nové pravidlá. Čiže pokiaľ ide o budúcu simplifikáciu, napríklad by sme mohli intenzívnejšie využívať e, zjednodušené paušálne náklady, takisto mali by sme zjednotiť metodológiu na výpočet chybovosti medzi komisiou a členskými štátmi. Útvary e, komisie majú určitú metodológiu, ktorá komplikuje zavádzanie legislatívy v členských štátoch. Ja plne súhlasím s odporúčaniami Dvora auditorov, že členské štáty majú v relevantných oblastiach poskytovať návody, usmernenia príjimateľom peňazí a majú takisto dávať návody o tom, ako robiť verejné obstarávania, aby inšpektori e, ľahko našli podozrivé operácie a takisto členské štáty by mali vytvoriť systém redukcia sankcií, aby e, tie mali odradzajúci efekt na porušovateľov pravidel. Komisia by mala zrealizovať takisto detailnú analýzu nákladov a koreláciu medzi chybovosťou členských štátov a e, mieru e, finančnej exekúcie, aby sa identifikovali neefektívne opatrenia, e, ktoré neznižujú chybovosť. Ďakujem. Ďakujem. Predtým, než dostane slovo komisia, chcem položiť ešte pár otázok. Správa samozrejme je senzačná, pretože poprvýkrát priznáva, že komisia nevypočítala správne chybovosť e, v ročnej správe riaditeľa. Um, vaša chybovosť sa um, odlišuje veľmi od um, chybovosti, ktorú vypočítala komisia. Ak, aké je vaše vysvetlenie toho, že e, dvor našiel 8,2% chybovosť a v Annual Activity Report správe komisie je číslo 5,8%. A ako vysvetľujete takýto rozdiel? A e, mňa dosť zarmucuje, že k tomuto e, dochádza, k takémuto rozdielu vo výpočtoch, pretože som si myslela, že našou spoločnou úlohou je chrániť peniaze daňových poplatníkov. Ďalšia otázka. Dvor hovorí, že 1,3 porušení je proti európskej legislatíve, ale 6,9 všetkých porušení pravidiel um, vlastne porušuje národnú legislatívu. Čiže opäť tu máme tú otázku gold platingu takzvaného. Stačí robiť nejaké školenia, Um, ako vy vidíte otázku tzv. gold platingu v oblasti rozvoja vidieka, teda že členské štáty majú prísnejšiu legislatívu ako EÚ? A dvor auditorov takisto hovorí, že jedna osmina porušení pravidiel pravdepodobne je zámerných, čiže tam už existuje nejaký zámer podvodu. Chcem sa spýtať, koľko prípadov bolo vyšetrovaných aj e, OLAFom pretože ak, je, ak sú čísla také, ako hovoríte, tak OLAF by mal zaznamenať nárast počtu vyšetrovaných prípadov. Ja si myslím, že takéto niečo je naozaj neakceptovateľné. Viem, že rozvoj vidieka, ako povedal aj spravodajca, je to naozaj veľký zdroj problémov v teréne, pretože primatelia peňazí jednoducho nezvládajú splňať predpisy. A je dôležité, aby sa poukázalo na to, že nie sú to európske predpisy, ale národné, ktoré pripravujú príjimateľom najviac peňazí. Pán eh, Longo, riaditeľ DG Agri, nech sa páči, máte slovo k tomuto bodu na programe. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a takisto dvoru auditorov za túto správu, ktorú komisia príjma e, s veľkou radosťou. Je to veľmi užitočný príspevok k práci komisie a členských štátov na znižovaní chybovosti a tá chybovosť e, v kontexte politiky rozvoja vidieka je naozaj neakceptovateľná. Pokiaľ ide o chybovosť, e, potvrdzujeme e, toto, čo bolo povedané a e, my sme to zdôraznili aj v našej správe, ktorá bola predložená parlamentu a rade. Dôvody chybovosti boli identifikované a je tu absolútny súlad s dvorom auditorov. Chcem takisto povedať, že ambiciozne ciele politiky rozvoja vidieka m, mm, naďalej platia, a, ale zároveň existuje táto vysoká chybovosť. Rozvoj vidieka ako politika sa spravuje podľa deleného systému. Členské štáty sú zodpovedné za implementáciu programov, ale aj za kontrolné systémy a komisia má dozornú úlohu. A tým chcem povedať, že túto vojnu nemôžeme vyhrať, ak nás nebudú podporovať členské štáty a uh, verejné správy a samozprávy. Veľká miera chybovosti má pôvod e, v tom, že sa nerešpektujú národné pravidlá a e, lokálne pravidlá a legislatíva. Tu komisia naozaj môže potvrdiť to, čo hovorí dvor auditorov a zdôrazňujeme takisto, že členské štáty sú schopné väčšinu chýb opraviť. Áno, 8,2 to je neakceptovateľne vysoká chybovosť. Je to neakceptovateľné pre rozvoj vidieka. Povedali sme, že do troch rokov že to teda neznamená, ale aj keď máme vysokú chybovosť, že sa nedosiahli ciele tejto politiky. Komisia má aj korekčné mechanizmy a robíme nápravy tam, kde dochádza k problémom tak, aby sme chránili a rešpektovali rozpočet EÚ. Okrem toho, aj keď dochádza k nezrovnalostiam, členské štáty sú nutené príjmať opravné opatrenia. Komisia sa domnieva, že účely kontrol by sa mali rozšíriť, mali by ich rozšíriť aj členské štáty. Komisia vo svojich auditoch konformity robila pravidelné kontroly a zamieria, zameriavali sme sa na otázku, či by štát mal robiť ešte aj administratívne kontroly okrem kontrol na mieste. Od roku 2012 má komisia, eh, komisia rieši problém zvýšenej chybovosti a takisto sme vyzvali členské štáty, aby prijímali akčné plány na riešenie chybovosti. a aj tieto akčné plány komisia systematicky kontroluje. No a ešte niečo k dozornej funkcii komisie. Komisia doteraz zrealizovala štyri veľké semináre pre platobné agentúry a verejné správy. Boli to veľké podujatia a pritom nám pomáhali samozrejme aj kolegovia z dvora auditorov, za čo im veľmi ďakujeme. Pokiaľ ide o akčné plány na máj, tie budú obsahovať aj odporúčania, ktoré sú v tejto dnešnej správe. Budeme sa snažiť ešte efektívnejšie realizovať naše opatrenia a takisto vás ubezpečujem, že sme v pravidelnom kontakte s verejnými správami a hovoríme s nimi o chybovosti. Ide o dôležité horizontálne témy pri tejto otázke, napríklad e, zjednodušené náklady a takisto pravidla pre verejné obstarávania workshopy. V prvej polovici 2015, roka 2015 sme mali nasledovné témy. Zjednodušené účtovanie nákladov, konkretizácia nákladov, výberové konania, a takisto ekologické, ekologicky relevantné náklady. Všetky tieto workshopy mali vysokú účasť a um, organizovali sme ich spolu s auditormi aj zástupcami regiónov. Pani predsednička, chcem pripomenúť, že nové legislatívne návrhy na roky 2014 až 2020 z časti už obsahujú korektúru Snažíme sa už napraviť nedostatky z minulosti. Snažíme sa tam obmedziť eh, hlavne zdroje a príčiny chýb. Pokiaľ ide o paušálne sumy, tie sme znížili, takisto sa budú konať analýzy ex ante v spolupráci s administratívnymi orgánmi a my sa sústredíme takisto aj na kontrolovateľnosť a overovateľnosť opatrení. Komisia prijala takéto opatrenia v súvislosti s vyplácaním a e, to sa potom musí tiež odraziť v budúcnosti na miere chybovosti. Výsledky a sa ale nedostavia hneď v blízkej budúcnosti. Sú to plány na viac rokov. Prvé výsledky plánov Komisie aj členských štátov a práce Komisie aj členských štátov sú už viditeľné. Už za rok 2013 sme konštatovali prvé úspechy. Komisia bude pokračovať tak, ako e, sme povedali, aj s dvorom auditorov budeme naďalej robiť kontroly aj na základe bilaterálnych kontaktov a tak, takisto budeme organizovať naďalej semináre. A členským štátom budeme poskytovať usmernenia na to, aby sa vyhli nejakým chybám. Vidiecký rozvoj bude takou platformou, pokiaľ ide o vymienianie si overených postupov. Možno by som teraz mohol prejsť k niektorým z tých špecifických otázok, ktoré tu boli nastolené. Tá odvolávka, ktorá sa týkala chybovosti a rozdielov medzi našou, našou hodnotou a to, čo nameral dvor auditorov, to závisí od metódy, ktorá bola uplatnená pri výpočte, pretože používame rôzne metódy. My pri výpočte vychádzame z kontrolných štatistík, ktoré poskytujú členské štáty a za ostatné roky sme vlastne rozpracovali metódu, kde vlastne ešte okrem týchto kontrolných štatistík máme ešte aj zdroje e, jednotlivých auditov z účtovného dvoru. Takisto sme do toho zapracovali aj to, čo sme našli v našich auditoch a takýmto spôsobom vlastne tieto výsledky kompilujeme, aby sme mali na záver agregátnu chybovosť, ktorá bude vypočítaná na základe spomenutých informácií, ktoré vlastne takýmto spôsobom sa k nám dostali. Takže snažíme sa sústrediť na to, kde tie problémy v podstate existujú. Urobili sme veľký pokrok v tejto oblasti, treba povedať, avšak účtovný dvor využíva proces, ktorý využíva zasa z jednotlivých vzoriek, ktoré si oni zozbierajú, zhruba 180 takýchto vzoriek počas časového obdobia zozbieraných sa vyhodnotí a keď máte teda rôzny základ pre výpočet, tak jednoducho máte aj rôzne výsledky. Ale ja by som chcel povedať, že vidíme tu určitú konvergenciu, pokiaľ ide o trendy týchto chybovostí a zdá sa, že sa približujeme k tomu, čo predkladá e, účtovný dvor. Takže môžeme súhlasiť s tým, že je tu určitý rozdiel, aspoň v súčasnosti. A pokiaľ ide o implementovali sme stratégiu, ktorá má pomôcť eh, pri týchto preventívnych opatreniach a vlastne sme E, zabezpečili špecifické semináre, ako sa dá takémuto falšovaniu podvodom zabrániť. A počas auditu, keď narazíme na takéto prípady podvodov, tak apelujeme, upozorníme patričné orgány. Bohužiaľ vám nemôžem teraz povedať konkrétny číselný údaj, pokiaľ ide o počet prípadov, ktoré boli takýmto spôsobom nahlásené úradom v nedávnej dobe, ale ak vás zaujíma takéto číslo, tak samozrejme vám ho môžem o pár dní poskytnúť. A treba povedať, že je to veľmi komplexné a snažíme sa spolupracovať s členskými štátmi, aby sme tie národné pravidla zjednodušili. Ďakujem pekne. Áno. Ak by sme tu mali rozdiel pol percenta alebo možno ešte 1%, tak by to bolo v poriadku, na to by sa dalo zabenúť, ale máme tu 3% rozdiel, 3% rozdiel, takže pri ďalšom absolutóriu, a pokiaľ ide rok 2014, budeme veľmi pozorne pozorovať, ako sa táto situácia ďalej vyvíja a musíme jednoducho túto záležitosť pozorne sledovať. A ja si uvedomujem, že vlastne určité príčinné e, problémy, ktoré vlastne súvisia s tým, že tu máme takéto problémy a treba jednoducho tú situáciu napraviť. Niečo jednoducho nie je tak, ako by malo byť. My sa tejto otázke budeme venovať aj ďalej a tie číselné údaje, ktoré ste spomenuli, tie jednoducho my vítame, tie preskúmame. Ešte kolega z nich sa páči, otázka pre komisiu. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne. V minulom období sme hovorili o tom, kto by mal byť zodpovedný za využívanie finančných prostriedkov z fondov. A v tom čase tá odpoveď vtedy bola, že sú zodpovedné členské štáty. A preto my sme očakávali, že sa robia také opatrenia ako organizované školenie, ale môjim názorom je to, že jednoducho zodpovedná by mala byť komisia. A na druhej strane sme zodpovední všetci na to, pokiaľ teda ide o správne využívanie finančných prostriedkov z týchto fondov. Ako tomu môžeme dostať. Môžeme tomu dostať tak, že zabezpečíme, aby členské štáty mali adekvátne kontrolné systémy, ktoré by umožňovali zníženie mieru chybovosti a držali ju pod určitým číselným údajom. Iba takýmto spôsobom sa dá zabezpečiť zlepšenie situácie. Ďakujem. Komisia chce zareagovať? Áno, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. My e, v plnej miere súhlasíme v tom zmysle, že potrebujeme reagovať tieto kontrolné systémy. Aha, to je vlastne ten náš prístup, ktorý sme my zvolili v zmysle zlepšenia týchto programov. Veneme mimoriadnú pozornosť kontrole a overovaniu aktivít, ktoré sú realizované. Takisto sme navrhli členským štátom, aby čo možno najviac zjednodušili ich vlastné pravidlá. A pokiaľ ide to zjednodušovanie vo všeobecnosti, tu by som rád uviedol, že napríklad komisár Hogan, ako ste povedala pani predsednička, je zodpovedný za komplexné aktivity v zmysle zjednodušenia našich aktivít vo všeobecnosti. Ide tu o takú racionalizáciu toho, čo sa deje, teda nie len v členských štátoch, ale aj na úrovni inštitúcií. To znamená, v parlamente sme napríklad mali príspevky z výboru pre poľnohospodárstvo a takisto sa to týka aj rady. Rada nám poskytla komplexný dokument, ktorý je plný rôznych odporúčení. V súčasnosti takisto pracujeme na odporúčaniach, o ktorých budeme v budúcnosti hovoriť s parlamentom. K tomuto sa zaviazal pán komisár. On chce sa zasadiť o to zjednodušenie týchto pravidel, čo možno najviac. Áno, čiže princíp, že nádej zomiera posledná ešte funguje. Nech sa páči, posledná reakcia. Pani Budbagite? ďakujem pekne. Ja by som sa najprv vyjadrila k tomu, čo sa tu povedalo k videckému rozvoju a tej miere chybovosti. Otázka je, je táto miera chybovosti má tendenciu znižovať sa, alebo nie? Ja by som chcela, aby ste venovali pozornosť nasledovnému aspektu. Nie je dôležité jedno číslo. Čo je dôležité, sú tie hraničné hodnoty hore a dolu. To znamená, tie, ktoré vymedzujú tu, ten priestor, v rámci ktorého môže táto chybovosť klesať. Pokiaľ ide o vidiecký rozvoj pre, oblasti, pre obdobie 2012, tak tam máme 95 e, istotu, že takáto priemerná chybovosť klesne pod ten tú hraničnú hodnotu úrovne 6,1% a ten vrch, tá vrchná hodnota bude jednoducho nad rámec. A pokiaľ ide o tie podvody, tak eh, za týchto ostatných 5 rokov sme tu mali 3 prípady, ktoré preskúmava OLAF a teraz tu máme informácie, ktoré vlastne nám sprostredkujú informáciu, že tieto prípady sa ešte stále preskúmávajú. A ja by som chcela podporiť pripomienku pána Balčitisa, že áno, komisia má plnú mieru zodpovednosti za to, ako európsky rozpočet bude implementovaný a komisia je hlavný, hlavnou inštitúcia, ktorú dvor auditorov preskúmava formou auditov, ale na druhej strane nie poprvýkrát hovoríme, že skutočne členské štáty majú zodpovednosť a našou snahou je zabezpečiť prevenciu a poskytovať asistentské služby členským štátom, aby tie informácie, ktoré sa poskytujú komisii, boli správne poskytnuté. My samozrejme chceme zabezpečiť členským štátom všetku možnú podporu na to, aby oni venovali patričnú pozornosť jednotlivým výdavkom, aby to prebiehalo tak, ako to má. Ale samozrejme tá otázka spočíva v tom, že ako to nakoniec dopadne. Ďakujem. Der Berichterstatter hält das Schlusswort. Ďakujem za slovo. Ja som rád... Pán spravodajca, ja som rád, že tu máme viacero možností riešenia. Spolupráca s Európskym účtovným dvorom je kľúčová. Ja som za to, aby komisár Hogan ktorý povedal, že tu bude zjednodušenie pravidel, aby sa týmto smerom uberala aj ďalej. Ale musíme mať aj zlúčenie tej metodiky výpočtu tejto chybovosti, a to nie len zo strany Európskej komisie, ale aj zo strany členských štátov, pretože zlúčenie alebo spolupráca, pokiaľ ide o tvorbu, vypracovanie týchto pravidel spočíva na ich pleciach. Ďakujeme. Tým sme sa dostali na koniec tohto bodu. Kon- chcela by som pripomenúť, že začíname v tejto miestnosti po obede o tretej. Budeme tu mať vypočutie. Bulharsko, Rumunsko. Poprvýkrát vlastne sa budeme venovať fungovaniu tohto mechanizmu. Samozrejme ste pozvaní. Prajem dobrú chuť a vidíme sa popoludne. Ďakujem.